boli všetky hlasovania. Gratulujem kolegom, kolegom za zvolenie, ich zvolenie. A teraz budeme mať už iba ďalšie hlasovanie. To je o hlasovanie o počte členov vo výbore. Máme tu uznesenie konferencie predsedov. A kto súhlasí s týmto um, záverom, tak prosím, naznačte rukou. Kto je proti tomuto uzneseniu konferencie predsedov, kto je proti, tak si myslím, že to je priamo jednomyselne prijaté. Ďakujem veľmi pekne. A teraz do 15. hodiny prerušujem zasadnutie.